zasadnutia z 30. apríla je teraz k dispozícii. Sú nejaké výhrady alebo pripomienky? Nie, tým považujeme zápisnicu za schválenú. V stredu pristúpi